aj ekologickú úniu. 10 e, ročie po, e, po iniciovaní um, alebo teda 10, 10 ročie po kríze ešte stále mnohí naši občania trpia aj dôsledkami. E, dochádza tu, asociujú si Európu s úsporami, nachádzajú sa na okraj pracovného trhu a um, Európa jednoducho síce šetrila, ale my by sme nemali šetriť na tých, ktorých e, finančná kríza postihla naj, najhoršie. A v dôsledku e, tej krízy totiž e, sa prehlbila nerovnosť a to osobitne nerovnosť medzi generáciami a medzi rodmi. A takisto tu je neistota na pracovnom trhu. Ženy napríklad boli postihnuté tou neistotou na pracovnom trhu viac než muži a preto teda je tu aj tá neistota na pracovnom trhu, aj oslabenie e, sociálneho štátu. A my sme takto dospeli k rozdielom v našich, našich spoločnostiach e, a takisto e, medzi nami samými. Sú tu krajiny severu a krajiny juhu. Sú tu dlžníci a veriteľia. A je treba túto etapu konečne uzavrieť a nájsť v Európe to, čo nás spája, to, čo spája občanov. Ehm, územná súdržnosť je zásadným pilierom. by som povedal, že je to svetový unikát v Európe, v sociálnej Európe. My totiž musíme ehm, podporovať akýsi nový sociálny kontrakt. Áno, ehm, globalizácia môže viesť k strate pracovných miest v Európe, ale nie je to hrozba, je to výzva, ako globalizáciu využiť. My by sme mali stanoviť jasné, merateľné ciele, zamestnanosti a sociálnej spravodlivosti, ale takisto udržateľnosti e, nášho sociálneho štátu, e, štátu blaha. My by sme mali posilniť túto perspektívu a to prostredníctvom e, hospodárskej koordinácie a politiky súdržnosti. Toto je filozofia za návrhom európskeho poistenia v nezamestnanosti, s ktorým prišla španielská vláda. Malo by ísť o reálny backstop pre ľudí, Eh, kde bude potrebné doplniť obsah, pretože tá myšlienka tá je veľmi dôležitá. Ja si myslím, že eh, doplňa solidaritu a európske občianstvo. A my by sme teraz mali aktívne podporovať a paralelne s tým eh, do, dobudovávať aj Európsku hospodárskú menovú úniu. A týmto istým smerom je potrebné do, dopracovať úlohu, ktorú nám zverili európske odbory. Tu je Napriek tu sa napríklad pracuje na smernici o zosúladení rodinného a pracovného života a my musíme zabezpečiť, aby všetci tí, ktorí bez ohľadu na eh, svoju rasu, eh, sex alebo vek eh, mali prístup k pracovnému trhu bez akékoľvek diskriminácie tí, ktorí chcú pracovať. A tu my musíme bojovať proti neistote na pracovnom trhu a táto neistota tá je veľmi zásadná a je nemožné, aby mladí tohto kontinentu žili horšie než predchádzajúce generácie. A teraz je dôležité um, podporiť napríklad uh, uh, garanciu pre mladých. Takže, vážené poslanky a poslanci, pred 7 mesiacmi uh, Španielsko zostavilo vládu, v ktorej je najviac žien na svete. A toto je milník na ceste k rovnosti medzi mužmi a ženami a napriek tomu, že ešte zostáva e, pred nami dlhá cesta, napriek tomu, že pred nami ešte zostáva dlhá cesta, je to cesta, ktorú by sme nikdy nezvládli, keby sme nemali poput e, Európy. Takže v tomto prípade by som chcel poďakovať e, osobitne ženám, poslankyňam z celého kontinentu, E, za to, že presadzujú ideál, e, ktorý je, myslím, európsky, a to feminizmus. E, otázka nerovnosti pohlaví, tu Španielsko nechce ustúpiť ani o krok. My práve naopak podnikáme kroky vpred, ale aj tu je veľmi dôležitý príklad Európy a preto podporujeme schválenie stratégie pre rovnosť rodov v Európskej únii so záväzným, záväznou povahou tu je treba zohľadniť to, že ženy napríklad trpia vyššou nezamestnanosťou a neistotou práce než muži a toto treba odstrániť. A e, v Európe jednoducho musíme e, bojovať e, v prospech žien v tomto doslova storočí žien. My potrebujeme tiež pokročiť v záväznosti princípu európskeho piliera sociálnych práv a tu je veľmi dôležitý princíp rovnosti, rodovej rovnosti k prístupu v práci, alebo na pracovný trh, pričom chcem zopakovať, že podporujem e, nariadenie o Európskom orgáne práce, ktorý by mal garantovať e, práva e, zamestnancov na pracovnom trhu v celej Európe. Európa musí rozšíriť rovnosť príležitostí a to aj k vzdelaniu, pričom kultúra, veda a výskum sú, a na tom sa asi zhodneme, základným pilierom e, boja proti tým, ktorí chcú e, deštruovať našu demokraciu. Takže, dámy a páni, aby sme garantovali bezpečnosť našich e, občanov a posilnili aj našu úlohu na celom svete ako svetového aktéra, je potrebné rozhodne pokročiť aj v budovaní Európy bezpečnosti a obrany. A my sme pred rokom rozbehli stálu e, štrukturovanú spoluprácu, pričom sa podnikajú kroky v oblasti obrany. E, po 10 ročiach doslovnej paralýzy a práve teraz je treba vykonať tie rozhodné kroky. My by sme chceli otvorene e, pokročiť s vytvorením skutočnej európskej armády. Únia, vážené poslanky a poslanci, musí ukázať, ukázať svetu, že je tzv. mekou silou z vlastnej vôle, ale nie kvôli slabosti. My e, musíme posilniť svoju schopnosť chrániť vonkajšie hranice a e, musíme podporiť túto politiku e, reálnou a dôveryhodnou silou v globálnom hľadisku. Európska únia je atraktívny model a príklad pre celý svet. Niekedy sa na to zabúda, zabúda ale prečo? Preto, lebo práve Únia nám umožňuje hrať vedúcu úlohu na svete. My predstavujeme alebo ukazujeme možnosti takéhoto multilaterálneho rámca, e, pretože stojíme tvárou v tvár ostatným veľkým aktérom na svete ako rovný s rovným. A Španielsko e, je ochotné prispieť k tomuto líderstvu a to vďaka našim e, osobitným vzťahom s Latinskou Amerikou, Severnou Afrikou a Blízkym východom. Ale hm, okrem toho tie veľké výzvy ktoré musíme riešiť. E, Európa zatiaľ e, nemá takú stopu, ako by mohla mať v iných oblastiach a to aj v tých, kde má výlučnú kompetenciu. A tu chcem hovoriť o e, tom, že je potrebné posilniť naš, naše rozhodovacie mechanizmy tým, že budeme že pristupujeme k eliminácii pravidla jednomyselnosti, a to nie len v, v zahraničnej politike, ale aj v oblasti daní, viacročného rozpočta mecha, rozpočtu a e, overovacieho mechanizmu, e, pretože potrebujeme rešpektovať právny štát a aj ľudské práva. E, ochrana Európy je veľmi dôležitý nástroj, ak chceme tieto svoje rozhodnutia presadzovať. A takisto je treba myslieť nielen na suverenitu štátu, ale aj suverenitu Európy. My jednoducho potrebujeme dobudovať architektúru e, jednotnej meny a takisto viacročného finančného rámca. Pred 50 e, rokmi v Hágu sa, e, sa hlavy štátov a vlád, čo, to, čo sa vtedy nazývalo Európske hospodárske spoločenstvo, pustili na cestu hospodárskej menovej únie a na tejto ceste bolo podniknutých viacero krokov. V roku 1969 sa konal Hákský summit, o ktorom som hovoril. V roku 1979 bol schválený Európsky menový systém, v roku 1989 bol spustený plán Delors, e, ktorým sa rozbehla reálna e, hospodárska menová únia a v roku 1999 bolo oficiálne uvedené euro. No a medzi týmto, e, medzi týmto rokom 1999 a dnešným rokom 2019 takmer uprostred došlo k finančnej kríze a táto finančná kríza ukázala nedostatky architektúry našej e, jednotnej meny. E, nič e, neukazuje lepšie dopad krízy ako tento, tento zlý rytmus alebo táto chyba uprostred, kde my potrebujeme v tomto roku konečne vykročiť vpred. A euro je určite príbehom úspechu, môže chrániť pred krízou a E, môže chrániť európsky projekt aj pred politickými rizikami, ale je potrebné túto menu posilniť a na to e, je treba dobudovať e, menovú úniu a nejde tu len o posilnenie. Napríklad jedným z týchto, alebo teda banková únia je jedným z troch, teda pozostáva z troch pilierov, ktoré sú veľmi dôležité, napríklad mechanizmy riešenia, riešenia sporov, mechanizmy dohľadu a jednotný fond záruky vkladov. E, len takto môžeme predísť budúcej kríze. E, v tejto oblasti treba nájsť znova legitimitu Európy a toto je kľúčové a preto e, by sa občania mali cítiť ako tí, ktorí týchto reforiem, tejto, tejto reformy ovládajú, ktorí sú ich hlavným cieľom. Mali by sme chrániť ich úspory, chrániť ich pred infláciou aj pred cyklickosťou eh, ekonomických, teda pred ekonomickými cyklami. Tu je eh, spoločná mena kľúčovým pilierom eh, tohto politického projektu a Európska hospodárska menová únia musí zabezpečovať ochranu a sociálnu inklúziu. A práve v tejto chvíli, kedy sú hospodárske parametre pozitívne, tak sa očakáva, že, mm, že urobíme niečo, čo by sme v čase krízy nemohli. My musíme dobudovať štruktúru eura e, predtým, než ďalšia kríza oslabí túto našu menu a tým aj našu úniu. My sa musíme poučiť zo skúseností z minulosti a mali by sme e, vystupovať rozhodne, nemali by sme si ne, nemali by sme e, platiť tú vysokú cenu, ktorú znamená nekonanie pre inštitúcie, ale aj pre tých, ktorých zastupujeme, teda na tomto fóre aj v mnohých iných inštitúciách na národnej úrovni pre občanov. No a pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, tak e, sú pred nami takisto ďalšie výzvy. V prvom rade musíme konsolidovať strategické iniciatívy, ako napríklad spoločnú polnospodárskú politiku alebo e, politiku súdržnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre krajiny, ako je napríklad Španielsko. E, mestská Európa by sa nemala úplne oddeliť od Európy vidieckej a znižovanie rozpočtov, to samozrejme znamená, že Európa sa dostáva do ústupu a my si myslíme, že tu, je, tu sú určití aktéry, ktorým táto správa veľmi vyhovuje. E, tu sú návrhy e, komisie, ktoré sú podľa nás veľmi pozitívne. E, napríklad sa posilňuje vonkajší rozmer migračnej politiky, posilňujú sa programy inovácie a technologického rozvoja. Európa totiž musí byť sebestačná aj v oblasti inovácií. Treba, treba znížiť závislosť od umelej inteligencie. Treba prehlbiť e, naše, e, naše schopnosti v oblasti e, informatiky, boja proti kybernetickým útokom, pod, podporiť naše schopnosti v oblasti automatizácia tu je to treba podporiť aj finančne, takže toto Španielsko napríklad podporuje. A my sa domnievame, že v našich spoločnostiach musíme cítiť ten európsky rozmer a Eh, je treba chrániť napríklad deti, pretože Európa príležitosti začína od detstva. A ja som preto ako eh, španielský premiér eh, prišiel s iniciatívou tzv. detskej garancie, alebo teda záruky pre deti, ktorej cieľom je bojovať proti sociálnej exklúzii od čo najnižšieho veku. Takže, dámy a páni, tie návrhy, ktoré máme, samozrejme s určitými nedostatkami, sú podľa nás dobrým východiskom, ale v tejto chvíli je potrebné urobiť naozaj obrovský skok vpred. Naša únia má o mnoho vyššiu hodnotu než len 1% z HDP Európskej únia. E, tu e, musíme vynakladať prostriedky rozumne, musíme mať schopnosť stanovovať priority, ktoré vyplývajú tak z nadnárodných e, víziev, ktorým čelíme, ako aj z našich vlastných cieľov. A preto všetci musíme prispievať k tomu, aby rozpočty únie boli vynakladané rozumne, e, s prehľadom a aby vytvárali synergie alebo aby využívali úspory z množstva. Ochrana Európy znamená, že ideme budovať sociálnu Európu, Európu obrany a e, hospodársko-menovú úniu. E, federálna Európa, ktorá by si mala nájsť novú legitimitu, by sa mala ukázať v tom lepšom svetle pre občanov. No a dámy a páni, ja by som chcel eh, oprašiť túto myšlienku v tomto posled, tejto poslednej časti môjho vystúpenia. Eh, chcem hovoriť o eh, klimatických zmenách a migrácii. My v tejto oblasti máme veľmi jasné európske hodnoty a Robíme to preto, lebo chceme dosiahnuť konsenzus a, to, a prekonávať ideologické hranice. My tu musíme dosahovať dohodu a nie e, stavať na tom, čo nás rozdeluje. Toto sú e, oblasti, v ktorých sa bojujú e, rôzne bitky, ale my musíme brániť Európu pred tými, ktorí neveria v tento projekt. Mali by sme budovať tieto naše ciele na liberálnej demokracii a, a ochraňovať ten európsky model a európske hodnoty. A v oblasti klimatických zmien medzinárodné fóra nedávne, ktoré sa konali aj, aj e, tie staršie, e, ukazujú, že e, tí skeptici, tí ktorí, sú, tí, ktorí rezignovali, alebo tí, ktorí sú až bojovní, získajú čoraz väčšiu váhu. A pritom náš pohľad v tejto oblasti by mal vychádzať z určitého globálneho záväzku a príležitosti pre budúcnosť. Naša, naš, teda, trans, transpozícia našej energetickej politiky by mala byť určitým smerom pre modernizáciu pre celé európske hospodárstva, impulzom pre modernizáciu. A e, tu e, tie, tie dôsledky nesprávneho riešenia tejto výzvy môžu byť e, devastujúce pre naše spoločnosti, pričom by sme ukázali, že nefunguje ani politická únia, pretože autoritársky prístup ani nacionalizmus v tejto oblasti nevedia poskytnúť reálne riešenia. A um, preto um, je treba bojovať proti takémuto neracionálnemu e, negativizmu. V klimatických zmenách e, sa stretáva rozum a veda, sa boje proti rozumu, rozumu a vede a my e, musíme mať obe na svojej strane. Ehm, no, potom je tu druhá otázka, o ktorej som chcel, chcel hovoriť, a to migračná otázka. Tu, dámy a páni, Musíme vystupovať spoločne a koordinovane a, to, a, to, a spolupracovať s krajinami pôvodu aj tranzitu. A toto je absolútne nevyhnutné. Pre Španielsko je táto perspektíva veľmi dôležitá a to osobitne vzhľadom k tomu, že sa nachádzame na vonkajšej hranici únie. No a z tohto pohľadu je veľmi dôležité, e, ako budeme pristupovať k krajinám, ktoré sú veľmi dôležité pre Európu, ako napríklad Maroko. E, kde máme možnosť prehlbiť spoluprácu a tu sa vlastne aj dnes bude hlasovať o dohode s touto krajinou. Takže my by sme mali napríklad si pripomenúť, že Marrakešská konferencia predstavovala prvý krok e, nejakého e, multilaterálneho riadenia v oblasti migrácie a my by sme mali e, využiť tento globálny pakt, aby sme prispeli k riešeniu tejto otázky. Aj tu však sa objavuje delenie, skôr než spájanie a ak sa sústredíme výlučne na nelegálnu migráciu, tak e, zabudáme na to, že legálna migrácia môže mať pozitívny vplyv na, naše, na, na, na náš ekonomický rozvoj, pretože e, takáto legálna migrácia prispieva k neduhom na našom kontinente, ako je napríklad starnutie populácie. E, tu však musíme spolupracovať s kontinentom, ktorý je hneď vedľa nás, Afrikou, a ktorý potrebuje prejsť zásadnou socioekonomickou transformáciou. No a e, tu je potrebné um, uplatniť e, zodpovednosť každého jedného z našich členských štátov. Na našich vonkajších hraniciach potrebujeme spoločnú migračnú politiku a spoločný európsky systém pre azyl. My potrebujeme pravidlá, ktoré budú prispôsobené realite a súčasnosti. A tie princípy, ktoré by e, mali riadiť túto reformu, sú dva, a to zodpovednosť a solidarita. E, zložitosť rokovaní by e, nemala spôsobiť, že zabudneme na pôvodný zmysel tejto reformy, keď bola navrhnutá, teda splniť naše záväzky na medzinárodnej úrovni z hľadiska ochrany ľudských práv, boja proti persekúcii, proti tým, alebo teda ochrana, tých, ktorých, ktorí museli utiecť pred vojnou, Tu je veľmi dôležité, aby sme e, prihľadali na, na, na tú humánnosť a e, aj Európa nám v tom pomáha. Európa e, vďaka svojim demokratickým základom práve te, túto tendenciu podporuje. A to je naša sila. Naše rozdelenie aj tu v Únii je našou najväčšou slabinou, pretože sú tu tí, ktorí, ako som povedal na začiatku, ktorí sa tešia a hľadujú, a hľadajú e, spôsob, ako tento náš model narušiť, ako spôsobiť jeho pád a úplnú deštrukciu. A pritom je to model, ktorý je veľmi unikátny vo svete. Demokracia, pokrok a, a sociálny štát. E, my sa snažíme bojovať proti, proti predsudkom a v máji tohto roka budeme vo voľbách čeliť veľkej skúške. Takže my by sme mali vyslať signál, ktorý je veľmi jasný a to, že ehm, tento kontinent niekoľkokrát doslova lahol popolom a my to už nesmieme dopustiť. Tu ide o mier, demokraciu a slobodu, ktoré e, nikdy nesmieme brať ako danú vec. Ja som e, sám na vlastné oči koncom 90. rokov v Bosne, keď som pracoval pre OSN, videl e, mesto, ktoré zlikvidovala občianská vojna Sarajevo. A toto barbarstvo ktoré e, prešlo aj týmto kontinentom, e, bolo neočakávané a e, išlo o vojnu, ktorá bola poháňaná nenávisťou a absenciou rozumu. A my musíme využiť to, čo máme, aby sme zabránili takémuto niečomu. Musíme využiť agendu aktérov, ktorí majú odlišné E, odlišné ciele, ako napríklad v tejto snemovni. A práve tu sa stretávame, aby sme ich vyriešili. A ja dúfam, že budeme naďalej e, rozhodne obhajovať e, to, čo je v Európe silné, tie hodnoty Európy, bojovať proti autoritárstvu, pretože len tak zabránime deštrukcii Európy, po ktorej niektorí volajú. My teda, ako už som povedal niekoľkokrát, musíme chrániť Európu, ale Európa musí chrániť svojich občanov. A v nasledujúcich rokoch som presvedčený, že náš spoločný projekt napriek problémom, ktoré e, má, bude pokračovať a je samozrejme e, treba e, podnikať skôr kroky vpred než vzad a myslíme si, že rozpad toho projektu by neprospel nikomu. Únia je syntézou rôznych myšlienok a to aj myšlienok, ktoré sú protichodné. A aj takáto protichodnosť môže viesť k pokroku a k prosperite. My skrátka musíme e, v svete, ktorý sa stále viac mení, obhajovať určitú stabilitu. Čiže e, musíme stavať na tom solidnom základe, na solidarite a ostatných našich hodnotách. A e, týchto uplynulých niekoľko rokov trpíme napríklad zvyšovaním terorizmu a toto postihuje občanov veľmi reálne. A keď španielský občan e, pokry, alebo teda na, na svojom profile na sociálnych sieťach e, e, sa tam označí zo solidarity francúzskou vlajkou, alebo keď nemecký občan vyjadruje sústrasť v Barcelone, tak tu sa prejavuje to, to európanstvo. Soc, Terorizmus je určite hrozbou, ale my by sme nemali e, tento európsky projekt nechať rozpadnúť len preto, lebo sú tu takéto hrozby. Ehm, a e, navyše je tu e, stále stúpajúca váha tých, ktorí volajú proti Európe, ktorí sú, sú nepriateľmi Európy. My by sme mali proti nim bojovať solidaritou, veľmi reálnou a, a nedeliteľnou. Mali by sme bojovať proti um, proti tým neduhom v spoločnosti, ktoré sa ešte stále prejavujú proti rasizmu, proti mačizmu, proti tým, ktorí volajú po, aut- po autoritárstve. A toto je boj, ktorý nesmieme vzdať a nesmieme ani prehrať. Ak by sme um, boli konzervatívni, tak uh, by sme len prehlbovali tú neistotu a boli by sme o mnoho zraniteľnejší. Takže my musíme byť rozhodní a musíme sa snažiť nájsť ten impuls, ktorý sme občas uh, alebo ktoré občas strácame. E, my tu čelíme autoritárstvu a e, pre nás to je pohľad do, budúc- do minulosti, kde vieme veľmi rýchlo vytriezvieť. A e, otázka je, bol by mier silnejší, keby medzi nami stáli hranice? Treba si položiť tiež otázku, či by bol ten hospodársky pokrok taký, aký je teraz, keby sme obmedzili svoju obchodnú výmenu. Eh, takisto si treba položiť otázku, či eh, by sa sociálne práva spoločne, spoločnosti a občanov v každom štáte eh, dostali na takú vysokú úroveň, keby sme nespolupracovali v rámci únie. Ja chcem povedať, že od prvej svetovej vojny, vojny sme dosiahli obrovský pokrok a som proti akémukoľvek návratu a som za pokrok. My nechceme nikoho vylúčovať, chceme ľudí spájať a ja, e, vážený pán predseda, e, zástupcovia komisie, pán Franz Timmermans e, a ostatní, my musíme teraz sa chopiť toho žezla, musíme sa poučiť z minulých chýb, pretože teraz je moment, kedy musíme mobilizo- mobilizovať ľudí za Európu. Musíme bojovať za tento projekt, ktorý je v celom svete unikátny a závidia nám ho. My nemôžeme absolútne rozložiť to, čo sme tu budovali toľko rokov, e, čo je postavené na našich ideáloch. A ja by som chcel pripomenúť a zdôrazniť jednu vec. E, z jedného dôvodu e, tie, tie hodnoty, ktoré Únia ochraňuje, tie sú našou odozvou tým, ktorí hovoria, že to nie je správne. A, pri, pritom, dámy a páni, potrebujeme odhodlanie, potrebujeme rozhodnosť, pretože my sa snažíme vystupovať pragmaticky, a e, robíme to už 60 rokov. A e, tí, ktorým odovzdáme tento náš veľký projekt, by mali byť pripravení ho prevziať a odovzdať e, ďalším generáciám Európanov. A my sme sa naučili e, jednu vec, a to síce, že v konkrétnych bodoch našej histórie, ako napríklad v tomto, e, keď človek e, odoláva, tak už aj to je pokrok. A tie generácie, ktoré vy zastupujete tu v parlamente, budú mať dôležitú úlohu a to chrániť Európu, aby Európa mohla chrániť svojich občanov. Ďakujem pekne. Uzatváram systém prihlasovania sa o slovo v spontánnej časti rozpravy. Prihlasili sa všetci. Tak teraz prejdeme na spontánnu časť rozpravy a poprosím samozrejme rečníkov, aby rešpektovali pridelený rečnícky čas, pretože Máme ešte 12, 12 rečníkov, ktorí sa prihlásili do rozpravy. Takže prosím, rešpektujte rečnícky čas. Ako prvý rečník je podpredseda komisie pán Franz Timmermans. Grazie, prezidente. Mr. President. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Poď, začnem tým, že poďakujem premiérovi Sanchezovi za jeho inšpiratívny prejav a za tú víziu, o ktorú sa s nami snažil podeliť. Eh, keď Európa chce chrániť svojich občanov, my, politici, máme kolektívnu zodpovednosť chrániť Európu. Iba Európa, ktorá je súdržná a silná, dokáže chrániť svojich občanov. A tí, ktorí predávajú ilúziu, že môžeme chrániť občanov tým, že budeme izolovať tých, ktorí sú odlišní, tým, že budeme stavať múry a ploty, tým, že budú predávať sen nacionalizmu, nakoniec privedú našich občanov ku sklamaniu, pretože neexistuje ochrana v ochranárstve a protekcionizme. A v izolácii je iba izolacionizmus a európske národy sami o sebe by sa nedokázali vysporiadať s mnohými výzvami. Iba jednotná Európa, iba spojená Európa môže výjsť v ústrety požiadavkám svojich občanov a to je chrániť ich, zabezpečiť ich budúcnosť a slobody. Viem to, pretože Európa je hlboko zakorenená v mysli Pedra Sancheza pretože on je jedným z tých, ktorý sa narodil počas diktatúry generácia, ktorá vyrastala s nádejou v demokraciu a e, dúfala v slobodu, ktoré prinesie členstvo v Európskej únie. A Španielsko sa nakoniec dostalo do jadra Európy. To posolstvo, ktoré by som chcel povedať dnes ja, a keď sa pozrieme aj na seba za ostatných 40 rokov, som presvedčený o tom, že je potrebné povedať, že Európa tvarovala to Španielsko, ktoré dnes e, poznáme. Pretože taká bola vôľa španielských ľudí. A je dôležité povedať, e, že Španielsko takisto aj modelovalo Európu a stalo sa jednou z prominentných národov Európy, e, pretože spoločne sme stvarovali našu budúcnosť. Ste odolní, ste odhodlaní, ukázali ste, že v tejto strašlivej krízy, ako sa z nej dá výjsť silnejší ale urobili ste obrovský pokrok za ostatných pár rokov, aby ste s krízou skoncovali. Odhodlanie španielských ľudí bolo inšpiráciou nám všetkých vo zvyšku Európy. A takisto španielskí občania zdieľajú ideály demokracie, slobody prosperity a vedia, že tieto veci sú nesmierne hodnotné a cenné a nemôžeme ich hm, považovať za dané. A samozrejme španielská história ide oveľa hĺbšie, ako je rok 1985. A náš dlh ako Európy voči Španielsku je oveľa e, starší. Po druhej svetovej vojny pán Madariaga práve pomáhal vytvoriť európsky sen. On nikdy nezlomil palicu nad Španielmi, nikdy nezlomil palicu nad nádejmi Španielska. Vidíme, že európsky osud je previazaný s osudom Španielska. A preto by bol nesmierne hrdý na to, čo dnes vidí demokratické Španielsko, ktoré oslavuje 40 rokov od schválenia ústavy, ktorá je súčasťou hrdej a jednotnej Európy. Bol by hrdý na sociálny a ekonomický progres, ktoré Taliansko hm, dosiahlo. Aj keď miera nezamestnanosti 13% je stále ešte príliš vysoké a musíme v tomto ohľade urobiť viac. Ale je tu mnoho pozitívnych signálov v hospodárstve. Hospodárstve, ktoré sa pozviechalo, je opäť stojí na vlastných eh, nohách. A je to vďaka odhodlaniu španielského ľudu a samozrejme aj kvôli solidarite európskych národov a občanov. Táto solidarita bola zas oplatená Španielskom, pretože to zobralo solidaritu od ostatných členských štátov, avšak opätovne preukazovalo solidaritu Európy. A preukazuje túto solidaritu každý jeden deň práve v záležitosti migrácie Krajiny ako Španielsko a Malta naozaj preukazujú solidaritu eh, s ľuďmi, ktorí túto solidaritu potrebujú, ktorí sú v núdzi. Španielsko v mnohých ohľadoch a práve vy, Pedro, eh, ste lídrom ktorí ste natiahli ruku a prijali tých, ktorí uviazli na palube lode Aquarius. A povedali ste menom španielských ľudí, že nenecháme týchto ľudí uviaznutých viac na mori. To je pravda. A toto je skutočné politické liderstvo. Nie je to tá jednoduchšia vyšlapaná cesta tým, že budeme obviňovať e, utečencov, ale poukázali ste na svoje líderstvo tým, že ste prebrali zodpovednosť. Obrazy týchto plavidiel a, a to rozdelenie, ktoré spôsobujú aj veľmi nízke čísla migrantov, ktorí prichádzajú na naše brehy nás nutia hľadať udržateľné riešenie. Teraz je najvyšší čas, aby sme uzatvorili potrebnú reformu našeho eh, spoločného európskeho azylového systému. Iba ak príjmeme všetky tieto reformy, môžeme sa vysporiadať s touto situáciou, pretože iba ochrana hraníc nás tam neprivedie. Potrebujeme naozaj fungujúci azylový systém, ktorý bol založený na solidarite a založený na základných hodnotách Európskej únie. Chcel by som takisto počiarknúť, čo ste povedali, Pedro, o Afrike. Pokiaľ je tu jeden kontinent, ktorý bude definovať budúcnosť Európy, je to Afrika. Nikto iný na svete sa tejto zodpovednosti neujme alebo sa nechce ujať tejto zodpovednosti. Toto je náš sesterský kontinent, čo by kameňom dohodil od našich brehov. A pokiaľ nebudeme pracovať na kolektívnej zodpovednosti e, za budúcnosť obidvoch kontinentov, potom problémy Euró- e, Afriky e, nebudeme môcť držať mimo Európy bez ohľadu na to, aké vysoké múry, aké vysoké ploty postavíme. Iba optimizmus a budúcnosť pre ľudí v Afrike vytvorí potrebnú stabilitu pre Európu. A Európa bude môcť byť prosperujúca a e, pevná vo svojich základoch. A vyzývam vás, Pedro, aby ste viedli Európu k pochopeniu, že tento vzťah s Afrikou nie je iba záležitosťou stredomorských členov Európskej únie, ale pre všetkých, všetky členské štáty Európskej únie. V našom rozpočte zvýšime trojnásobne čiastku na migráciu a bezpečnosť, je to 33 miliard je to najmä dôležité pre Španielsko. Včas toho veľká pôjde Španielsko, lebo ukazuje solidaritu s migrantmi, ale poznáte aj tragicky e, dôsledky teroristických útokov v Španielsku. E, zvýšime aj ďalšie finančné prostriedky. Nová digitálna Európka 9 miliard, tá pomôže doprave. To všetko zabezpečí nové príležitosti na zvýšenie produktivity španielského hospodárstva. Budeme vychádzať z úspechu Junckerovho plánu, ktorý vyvolal viac ako 46,3 miliard investícií španielskej ekonomiky a podporil vyše 150, takmer 150 tisíc malých podnikov. Vidíme už aj prínosy e, na, v teréne nový, nové spracovanie papiera v Zaragoze, nové lepšie autobusy, nové pracovné miesta, tá praco- podpora obehovej ekonomiky a podobne. Ja viem, pán premiér, že vaša vláda je oddaná e, mileniovým cieľom udržateľného rozvoja. A ja viem, že Španielsko musí spraviť túto transformáciu, aj Európa ju musí spraviť. A chcem využiť túto príležitosť na to, aby som zablahožila môjmu kolegovi tu pri mne, ktorý bol lídrom vo svete, aby zabezpečil, že Európa naozaj dodrží klimatické parížske ciele. Myslím, že on je jeden z tých globálnych lídrov v tejto oblasti a zaslúži si naše uznanie za to. Nový program Investo EU, Investu do EU môže vyvolať ďalších 600 miliard investícií v e- Európe v období 2021 až 2027. po e, E, program Erasmus, Marin, e, Erasmus výmenný program založil pán Marin a ten ďalej budeme rozvíjať a rozširovať ho. Mal som tu čest pracovať s pánom Marinom. Ak bol niekto výbožný charakter, bol to on, ale veci dokázal dotiahnuť do konca. Toto zvýšenie otvorí nové príležitosti ďalším mladým Španielom, aby získali nové zručnosti a skúsenosti. My všetci v Európe sme sa stretli už s mladými Španielmi, ktorí prišli k nám pracovať a všetkých nás inšpirovali ich znalosti, ich odhodnosti odhodlanie, <clears throat> ich otvorenosť voči rozdielom. Všetky tieto investície môžu znamenať veľa v teréne na zemi v Španielsku, preto je dôležité, aby sme schválili čo najrychlejšie nový rozpočet. Počítam s podporou Pedra a jeho partnerov aj na parlament, aby sa to stalo. Chcem tiež zdôrazniť význam e, rodovej rovnosti, na ktorej pracuje aj španielská vláda. Prečo nemáme lepší plán na ukončenie rozdielov v platoch medzi mužmi a ženami? Prečo všetci súhlasíme s tým, nesúhlasíme s tým, že skončíme s rozdielom v dôchodkoch, ktorý je 40 v Európe. Prečo nesúhlasíme s tým, že odstránime sklený strop a zabezpečíme väčšiu časť žien v predstavenstvách? Prečo zatlačame dozadu 50 pracovnej sily v Európe. To je nepriateľné a ja počítam na Pedrovú vládu, že to pomôže realizovať. Prečo neskončíme s násilím voči ženám? Prečo? Prečo je to naša povinnosť? A prečo ne, poukazujeme na tých, ktorí e, falošne obhajujú rodinné hodnoty ako zástierku, zamienku za to, že upierajú ženám e, všetky práva. To nie sú základné hodnoty, keď hovorí, to nie sú rodinné hodnoty, keď hovoríme, že ženy nemajú plné práva. To nie sú e, e, dôvody na ospravedlnenie násilia v rodinách. Nikdy to nemôže byť. Rodinné hodnoty to nikdy nemôžu byť Pán premiér, v mojich očiach Španielsko a jeho európsky príbeh sú príkladom budúcnosti našej únie. Ukazujú, že čo znamenajú skutočne naše hodnoty a čo môžeme dosiahnuť, keď budeme spolupracovať, keď prevezmeme zodpovednosť a keď európska solidarita dostane skutočný zmysel. Európa, potrebuje, Európa chráni nás a my musíme chrániť Európu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pán podpredseda. A prvým rečníkom za politické skupiny je, e, je Manfred Weber za EPP. Pán predseda, pán premiér, Vítajte. Vaša prítomnosť je veľkým štartom roku 2019. Vy ako osoba, ako vodca ste proeurópsky premiér e, a vaša krajina je veľmi jasne proeurópska. Preto je výborné, že ste tu. Európa znamená pre Španielsko mier, prosperitu a stabilitu už viac ako 40 rokov a Španielsko pre Európu znamená sílu, nové myšlienky a líderstvo. Preto je to dobré, že ste tu. Na druhej strane je to veľmi dobré, lebo rok 2019 je ten rok, keď budeme oslovať demokraciu v Európskej únii budeme mať európske voľby. Ďakujem aj za váš záväzok ku politike špicn kandidátov a podporili ste Franca Timmermansa ako takéhoto špičkového kandidáta. To ukazuje, že ste odhodlaní chrániť budúcnosť Európy a my musíme e, pracovať na tom, aby to aj tak bolo. Keď hovoríme o budúcnosti Európy, musíme hovoriť aj o extrémizme a nacionalizme. Je to jasné, včera sme hlasovali, videli vývoj v Európe, mnohí z otcov zakladateľov európskeho sna boli kresťanskí demokrati, liberáli, socialisti, zelení. My všetci sme na jednej lodi a preto antieurópania na nás útočia, lebo my predstavujeme všetko, čo oni nenávidia. Extrémna pravica je nebezpečie, o tom nepochybujem, ale dovolte, aby som aj zdôraznil, že extrémisti nemajú žiadnu farbu. Vy ste oddaní Európan, ale vaša vláda by nemohla existovať bez podpory extrémnej lavice a separatistických strán v španielskom parlamente. A to nás znepokojuje. Odpoveď na populizmus podľa nás je v prvom rade vytvorenie stability a robiť dobre ako politici. Franz Timmermans chválil veľmi dobrý vývoj španielskej ekonomiky v posledných rokoch po hospodárskej kríze. Chcem každému pripomenúť, že to bolo v dôsledku úsilia vlády Mariana Rachoja, ktorý vytvoril podmienky pre tento ekonomický úspech Španielska. A vy teraz uvažujete o tom, že odstraníte reformu trhu práce Rachoja. My si myslíme, že to by bol ten nesprávny signál, musíme vytvárať príležitosti do budúcnosti, hospodárskú budúcnosť. To znamená byť stále pripravený na reformy. A sociálna Európa, skutočná sociálna Európa vytvára pracovné miesta a zvyšuje príjmy. Takže nesledujte populistov, udržte reformy. A chcel by som tu ešte zdôrazniť aj to, že znovu si veľmi vážime vašu prácu. Naozaj, dokonca napriek tomu, že nezdielame rovnaké politické hodnoty a predstavy, ale znepokojuje nás politická stabilita. Momentálne ste nedokázali dosiahnuť konštruktívnu stabilnú väčšinu pre rozpočet v parlamente a vy ste jedna z najväčších ekonomik v Európskej únii, v eurozóne a takáto veľká ekonomika bez stabilného rozpočtu znamená aj menšiu stabilitu a väčšiu neistotu. Preto táto spolupráca s niektorými e, krídlami španielskeho parlamentu zvyšuje neistotu v Európe a potom migrácia. O tom ste hovorili. My ako EPP máme jasnú predstavu, jasné priority Súhlasíme s Maršalovým plánom pre Afriku, s veľkým ambicióznym programom presídlenia. Chceme pomôcť ľuďom zo Syrie a iných regiónov. Ale jedna vec je jasná, nezákonná migrácia musí prestať. Musíme zastaviť, zničiť neludský model podnikania týchto ľudí a nezákonných migrantov musíme po spravodlivom konaní vrátiť domov. A tu má Španielsko osobitnú roz zodpovednosť. Nezákonné prekročenia hranica sobili na 57 tisíc migrantov už druhý rok po sebe. Veľmi často počujem argument, že je veľmi čas, ťažké chrániť hranicu. Bol som v lete minulý rok na druhej strane kontinentu, na bulharsko-tureckej hranice a ten premiér tam vybudoval 5-metrový plot, dĺžke vyše 180 kilometrov a ukázal, že ak je politická vôľa, dokážete chrániť hranice, zabrániť nezákonným migrantom ich prekročiť. Je to ako plot, ak to robíte v Čeute, a ja, tak budete mať to isté, tam máte tú istú koncepciu, takže my očakávame od vás, že ak chceme bojovať proti extrémistom, musíme riešiť problémy a to znamená, že očakávame od Španielska ochranu hraníc pred nezákonnými migrantmi. Extrémna forma populizmu je nacionalizmus a ten ožíva znovu. V Španielsku má konkrétne meno. Je to katalánska otázka. My ako EPP sme za, stojíme za ústavou Španielska, za územnou celistvosťou Španielska a za vládou, ktorá chce zachovať jednotu Španielska. Európa stojí na zákonných e, pravidlách, na pravidlách zo zákona a sme za vládou pána Rachoja, a budeme to robiť a budeme vás vždy podporovať. Preto bojujme spolu proti nacionalizmu na tomto kontinente. Moja skupina tu napríklad hlasovala za komunistického podpredsedu ale hlasovali sme za pravicovo-extremistického podpredsedu, lebo nechceme, aby nacionalisti mohli hovoriť niečo o budúcnosti Európy. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť a v mene skupiny vám ďakujem za vaše európske, proeurópske odhodlanie. EPP e, má jasnú, takisto európsku mentalitu, európske smerovanie. Ďakujem. Ancora ululati in aula serve sempre il veterinario. Ďalší príspevok pán Udo Bolman v mene skupiny socialistov a demokratov. Querido presidente del gobierno, querido Pedro, bienvenido al Parlamento Europeo. Dear Pedro, dear Pedro, I, I cannot help. Vážený Pedro, vítaj tu v Európskom parlamente a Opäť e, budem, Pedro, teba e, citovať, ak Európa má byť chránená. Ak, takto, ak nás Európa má chrániť, my musíme chrániť Európu. Tak. A bol by som rád, keby toto bolo aj moto všetkých európskych e, vlád. Želal by som si, aby toto bol slogan všetkých európskych lídrov, aby toto bol taký nový benchmark ktorý by každý človek s politickou zodpovednosťou v Európe dodržiaval. Ale bohužiaľ, realita je veľmi odlišná. A práve preto sme sa tešili na to, že medzi nás prídeš, že si ťa vypočujeme, že si vypočujeme túto vášniu, reč, vášnivý prejav z tvojej strany, e, keď si hovoril o pokroku, o našej domovine, o európskej domovine. Pán kolega Weber, žiaľ, to nie je také jednoduché, ako to vy tu hovoríte. My všetci sme na jednej lodi, to je pravda ale ak chceme bojovať proti nacionalizmu a chceme zabrániť tomu, že Európa sa stane obeťou pravicových extrémistov, tak tá loď musí aj plávať, musí mať určitú dynamiku a musíme zastaviť nehybnosť posledných desaťročí, ročí a prekonať ju. Ľudia Európy čakajú, že budeme mať výsledky a že sa budeme starať o ich pracovné miesta, sociálnu situáciu, dôchodky, perspektívu v modernom svete práce. A to je ten problém. Ten problém, že všetci hovoria, že sedia na jednej lodi, ale nikto nerozvíja tú dynamiku, ako prekonať tie vlny a hrozby tohto moderného sveta. Na čo čakáme? Vieme, že na druhej strane sedí niekto ako Putin, ktorý nemá záujem o našu predstavu slobody a vieme, že na druhej strane je aj Trump, ktorý nechápe vôbec naše, našu sociálnu spravodlivosť a to, ako to organizujeme v našej spoločnosti, tak na čo vlastne čakáme? Prečo nezapálime tú dynamiku, ktorá je v európskej spoločnosti? A musím povedať, mne sa veľmi páčilo, čo povedal Pedro Sanchez, pretože je to program spojiť Európsku úniu na základe potrieb, strachu, obav ľudí v Európe. My sa musíme znovu naučiť ukázať výsledky, dodávať výsledky. Pedro Sanchez, mne sa jeho prejav páčil, pretože o tom hovoril, to z toho prišťalo. Aj v najbližších 5 rokoch nového volebného obdobia musíme v tom duchu pracovať. A páčilo sa mi to aj preto, lebo ste povedali, tieto slova ako predseda vlády Španielska. Je to krajina, a to chcem zdôrazniť, už aj čo povedal Franz Timmermans, je to krajina, v ktorej sa bude spolu rozhodovať o osude Európa. Je to krajina s kultúrnym bohatstvom, krajina, ktorá má rozmanité korene svojej histórie, krajina, ktorá prekonala Franka autoritatívny fašizoidný režim, a našla, rozvinula demokratickú silu odolať všetkému, čo, sa, čo chcelo vrátiť situáciu späť do dôb nerovnosti, do štátu vrchnosti, do, štát, do doby štátu zrušenia demokracie. My sa spoliehame na Španielsko a vieme, že Španielsko je v dobrých rukách. Program, ktorý tu predniesol, je program, ktorý e, nachádza ozvenu v našej politickej skupine. Áno, my nechceme nikdy hovoriť o e, ekonomike bez perspektív pracovníkov, ale nemôžeme o tom hovoriť bez toho, že by sme si nepriznali, že do, musí dojsť k zmene, k zmene, ktorá zachráni planetu ale táto zmena sa podarí len vtedy, ak budú s nami aj ľudia, ak im dáme nádej, ak im dáme perspektívu, ak nebudeme bojovať proti ľuďom. Pozrite sa na Francúzsko a na skúsenosti prezidenta Macrona. Musíme dať silu ľuďom, aby dokázali prekonať spolu s nami túto zmenu. To znamená sociálna perspektíva, sociálna spravodlivosť. To sú veci, ktoré musia byť veľkým podielom tohto úsilia. A na záver, Ide tu aj o to, ako vládneme. A tá miera, ten rozsah novo, noviniek, ktoré prišli z Madridu, to, že sa vám Pedro Sanchez podarilo vytvoriť inteligentný kabinet, kabinet, ktorý pozera do budúcnosti vpred, kde sú jednotlivé kompetencie previazané, napríklad energetika, životné prostredie, vysoká komisárka pre udržateľnosť a konečne, konečne a jasný signál nielen pre rodovú rovnosť, ale aj e, otvorenie závor pre kvalifikované ženy v prvých radoch. Ja vám gratulujem. My to chceme tiež v Európe. Musíme spolu, a chceme spolupracovať v tej línii, ktorú ste tu dnes ukázali. E Za skupinu ECR poslanec Henkel, nech sa páči. Pán predseda. Hovorili ste, hovorili ste o budúcnosti Európy. A myslím si, že váš prejav ste rozvinuli aj v súvislosti s Brexitom. Predtým v tejto diskusii vystúpil podpredseda Timmermans a vyslovil eh, vďaku eh, britským vojakom, ktorí oslobodili jeho krajinu spod eh, nacizmu. Ja som Nemec a môj otec a náš dom 1943 nám Briti zbombardovali dom a musím povedať, že sa teším, že my ako Nemci sme bitku o Anglicko prehrali Som rád, že sme prehrali bitku o, Brit- e, o Britániu, ale, ale bude ma veľmi bolieť, ak prehráme boj za Anglicko. A vy ste povedali, že Brexit je situácia, kde prehrajú obidve strany. Čiže Británia, ale aj EÚ. A myslím si, že to platí z ekonomického, politického aj morálneho. Ekonomicky preto, lebo Brexit Eh, je ekvivalentom toho, keby 19 iných členských štátov eh, vystúpilo naraz eh, z EÚ a zo spoločného trhu hľadiska významu. A politicky preto, lebo Británia vždy bola taký pragmatický národ, národ subsidiarity, národ decentralizácie a potom morálne, lebo ako už povedalo veľa ľudí aj tu v parlamente, Brexit každého ochudobňuje. Čiže myslím si, že je to naozaj aj otázka, alebo záležitosť nemorálna. My sme eh, už predtým eh, počuli, že všetci ľudia sú proti Brexitu, okrem tých kolegov tu na naľavo odo mňa, ale nikto nenavrhol nič, ako, eh, nič konkrétne, ako zastaviť ten Brexit. A treba to spraviť. Viac ako 140 poslancov tohto parlamentu napísalo list určený občanom Británie, kde ich vyzvali, aby e, prebehlo druhé referendum. To podporujem, ale mali napísať ten e, list aj sami sebe, pretože netreba zabúdať e, na to, že na rozdiel toho, čo povedal pán Ferhofštát, nie je to iba nejaká vnútorná bitka medzi konzervatívcami v Británii. Bol nejaký dôvod, prečo Británia začala na toto tému rozmýšľať, tému Brexitu? Lisabonskej mluve hovorili o subsidiarite a čo sa naozaj stalo, čoraz viac centralizácie. V, potom sme hovorili o konkurencieschopnosti, ale robili sme presne opak, harmonizáciu. Hovorili sme v Lisabonskej zmluve o tom, že každá krajina má byť zodpovedná za svoje dlhy, ale čo sa dialo naozaj, socializácia dlho. Takže povedzme si úprimne, že boli veľmi dobré dôvody, prečo je tento parlament, aj rada, aj komisia by mali začať e, postupovať trochu inak. Ja súhlasím so všetkými, ktorí povedali, že je nepravdepodobné, že pripravíme teraz nejaký New Deal, ktorý bude e, znamenať, alebo ten, tak, takú nejakú novú, novú, novú dohodu, ktorá bude znamenať, že e, majú britský parlament podporiť. Takže zmeníme stratégiu. Dajme Británii taký deal, ktorý umožní Británii zostať e, v EU. Dámy a páni, toto je presne to, o čo by tu dnes malo ísť. A nie nejaké sťažovanie sa a e, vinenie Britov mali by sme si povedať, že aj my máme istú zodpovednosť za Brexit a teda mm, ponúknime Británii taký nový deal, novú dohodu, tak aby Británia mohla v Európe zostať a to e, môže byť iba taká špeciálna e, dohoda, pokiaľ ide o imigráciu. Čiže namiesto toho, aby sme vždy len vinili e, tých druhých, Britov v tomto prípade, mali by sme uznať, že aj Európa, aj Brusel je súčasťou problému a mali by byť aj súčasťou e, riešenia. Nájdime teda, a, teda vybojujme teda túto bitku za Britániu. Ďakujem pekne. Ďalej za skupinu ALDE poslanec e, Ferhofštát. Budem sa E, snažiť stručne hovoriť, pretože mám kolegov zo Španielska, konkrétne aj z Katalánska, aj z Baskicka, ktorí tiež chcú vystúpiť, tak aby sa mi nič nestalo, ale dobre. E, Španielsko má jednu vlastnosť, pán premiér. E, a vy ste dobrým príkladom. Španielsko je možno najproeurópskejšia krajina vôbec v Európe, pretože hovorí a má odvahu hovoriť o federálnej Európe a nie veľa vašich kolegov, ktorí sem prídu, majú odvahu túto tému načať. A nie je to podľa mňa náhoda. Je to podľa mňa preto, lebo e, európska história a španská demokracia navzájom súvisia. Myslím si, že posledné obdobie v posledných desaťročiach bola, bol to Jose Borrell, pani Palacio, eh, Miguel Moratinos a ďalší španielskí eh, politici vždy eh, vždy sa venovali európskym témam a boli proeurópsky. Dokonca v Španielsku tie strany sa snažia byť najproeurópskejšou stranou. Aj ľudovci, aj socialisti, aj Ciudadanos, všetci chcú byť proeurópske. To sa mi páči. V každej krajine by taká súťaž mala byť. Kto je najproeurópskejší? kto vyhrá túto súťaž. Tak by, sa to, tak by to malo byť všade. Ale musím povedať, že toto už je možno 15. rozpráva na tému budúcnosť Európy. Ja už som trochu frustrovaný, lebo vždy sem príde nejaký premiér alebo nejaký prezident a dá zoznam nových európskych politík, ktoré potrebujeme mať, sociálne politiky, daňové politiky, migračné politiky, európska armáda a nikdy sa E, nedostaneme k tomu, prečo sa nedosahuje pokrok v týchto oblastiach a kde sú tie prekážky, prečo vždy konáme neskoro v porovnaní napríklad s, e, v porovnaní s, s Američanmi, ktorí za 9 mesiacov vyriešili e, bankovú krízu a my po 9 rokoch stále nemáme bankovú úniu. Mnohé roky obrovských tragédií v Stredozemnom mori. Gratulujem vám, pán premiér, pokiaľ ide o to, čo ste spravili s utečencami z akvária z toho z tej lode Aquarius, tak a, um, ale povedzme si rovno, je to dôsledok nehumánnych politík eh, pána Salviniho. On je zdroj tejto skutočnosti a ten pôvod. A chýbajú nám európske politiky. Prečo stále nemáme európsku pobrežnú e, stráž? Prečo sme stále nedotiahli tú reformu Dublinu? Toľko rokov to už eh, trvá, tieto všetky tragédie v mm, Stredozemnom mori. Prečo stále nemáme európsku armádu. Prečo stále nevieme reformovať eurozónu? Už je to 9 rokov. 9 rokov, čo začala kríza, stále to nemáme hotové. To je tá hlavná otázka. A dúfam, že keď budete za chvíľku odpovedať, tak sa k tomu aj dostanete. Podľa mňa je to preto, že máme zatiaľ zlé inštitúcie. Zlé inštitúcie v Európskej únii a európske inštitúcie. Tá zlé inštitúcie to znamená zlé výsledky. Dobré inštitúcie rovná sa dobré výsledky. A problém je, a chcem to opäť e, zopakovať, a budem to opakovať aj do budúcna, spoločne s kolegami, jednohlasné hlasovanie, ktoré máme tu v EÚ a najmä v Rade. To je ten hlavný problém. Toto treba vyriešiť. To je to, čo treba zmeniť. Tá nerovnováha, ktorá z toho vyplýva. Európsky parlament e, rozhodne väčšinovo,